než prejdeme k ďalšej téme, chcel by som vás informovať, že ECR e, prišla s návrhmi na menovanie e, parlamentných výborov. Zoznam týchto náhrad sa nachádza. Teda tieto menovania sú v príslušných dokumentoch ak nebude vyslovená výhrada pred schválením zápisnice. Tak to ostane v tom text, znení, ako to je.